Nemal by som ja teraz predsedať, ale keďže tu nahráva aj španielská televízia a e, keďže tu nie je náš podpredseda, ktorý by teraz mal predsedať zasadnutiu a tiež keďže už tu máme pána komisára Kalasa, tak um, takto spontánne e, začnem predsedať rozprave a potom, keď príde kolega, príslušný kolega, tak e, teda mu uvoľním miesto. A vy, čo by ste si prijali? Áno, hlasíte sa o slovo, alebo akú máte požiadavku? Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne. Gratulujem vám k vystúpeniu pred televíziu, ale chcem sa prihlásiť sa e, pre neskôršiu rozpravu Catch the Eye. Por haber hábilmente el ojo del presidente. Aha, no veľmi takto rýchlo ste e, aj zaujali moju pozornosť, takže OK. Dobre, a teraz ako prvý bod